posledné oznámenie bude po polsky. E, zatvára dnešné rokovanie. Pokračovať e, budeme zajtra v stredu. Je to 17. apríl 2013.